Good afternoon, uh, everybody. Príjemné popoludne. Vítajte na našej schôdzi. Myslím, že to je posledná schôdza pred Vianočnými prázdninami. Ešte nie je Pascal, musíme ukončiť najskôr túto schôdzu. Vítajte. V prvom rade oznámim niektoré zmeny, ktoré sa týkajú programu. Konkrétne ide o poradie hlasovaní, ktoré bolo zmenené na žiadosť spravodajcu. Konkrétne to znamená, že bod číslo 11 v Európskej stratégii o kooperatívnych inteligentných spôsoboch dopravy bude prvý, potom deviatka, pokiaľ ide o test proporcionality, to bude druhé. A okrem toho budeme potom ešte hlasovať o mandáte vstup do trialógu bod 7. Pokiaľ ide o notifikáciu, to bude tretia vec, o ktorej budeme hlasovať respektíve oznamovanie a potom bude geoblocking, geografické blokovanie a spis, ktorý sa týka služieb. Ak nie sú žiadne pripomienky, tie nevidím, tak považujem toto zmenené poradie za schválené. Ako všetci viete, táto schôdza je streamovaná na webe, takisto je to elektronická schôdza, takže všetky podklady si môžete nájsť na internete. A takisto máme náš obežník, to už je 89, 89, ktorá je k dispozícii a počula som, že Božita Matič opustí sekretária Dymko od januára, pretože prejde na výbor Envy. Takže ďakujeme veľmi pekne, Božika, Božica. Ďakujeme za prácu odvedenú pre náš výbor. Ja som mala tú čest e, s tebou pracovať na pomerne ťažkej veci, lepšia regulácia, ešte si spomínam. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. And, uh, good luck in, uh, the a veľa šťastia na výbor Envy. To znamená, že môžeme teraz prejsť k správe ohľadom prebiehajúcich interinstitucionálnych rokovaní a podujatí. Najskôr máme typové schvalovanie motorových vozidiel, spravodajca Dan Dalton. Nech sa páči. Thank you very much, chair. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre sme pokročili v prvých troch trialógoch. To je dobré konštatovanie, ale teraz sa dostávame e, k tomu podstatnému v tomto ohľade. E, myslím, že už sme blízko, dá sa povedať, je na mieste teda povedať, že sme blízko k dohode o tých najťažších politických veciach, pokiaľ ide o koniec toho posledného trialógu. Bohužiaľ, časová tieseň znamenala, že sme to nedokázali uzavrieť. To znamená, že budeme mať tento týždeň štvrtý trialóg Myslím, že už e, teraz e, sa dostávame k tým najpodstatnejším veciam, tým najťažším pre všetkých, všetky strany, ale princíp, ktorý celý čas e, sa tam objavuje a ktorý stále platí, je, že musíme sa nakoniec dohodnúť, pokiaľ ide o systém dohľadu na ceste, pokiaľ, dohľadu nad tými vozidlami, ktorý je silný, silnejší ako existujúci systém a ktorý naplní to, čo chceme, aby sme mohli potom spolahlivo povedať, že máme systém, ktorý e, zabraní situácii, ako bolo v prípade Volkswagenu. Ešte sme však není e, tomto želanom cieli. E, dá sa ale povedať, že všetky strany sa posunuli z pohľadu tej východiskovej pozície. Ja naozaj veľmi dúfam, že v rámci štvrtého trialógu, ktorý budeme mať v stredu, že sa nám podarí prekonať tieto problémy záverečné, tak aspoň dúfame. Povedal by som, že doposiaľ zo strany parlamentu sme si počínali celkom dobre. Niektoré kľúčové koncepty sme presadili, ale ako som povedal, už sme takmer na konci. Ťažko, nemôžem teda povedať nič viac verejne k tomuto z tohto miesta. Možno iní kolegovia budú sa chcieť vyjadriť. E, blízko sme tej dohode, ale ešte nie úplne. Ďakujem veľmi pekne, Den. Veľa šťastia. E, zachovaj tú pozíciu parlamentu. Je tu nejaký ďalší poslanec, ktorý by chcel vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, tak môžeme prejsť k aktualizácii ohľadom ďalšieho trialógu a síce služby cezhraničného dodávania balíkov, nariadenie, e, spravodajkynia pani Borzan. Keby som mohol teda poprosiť o aktuálnu informáciu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem poďakovať kolegyni Lucy Anderson za skvelé líderstvo v rámci rokovaní trialógu. Mali sme dve technické schôdze a jeden trialóg. Najbližšia technická schôdza je naplánovaná na piatok a trialóg e, v stredu v Štrásburgu. Budeme mať aj schôdzu tieňových pred trialógom samozrejme. Rada chce ukončiť tieto rokovania pred najbližším predsedníctvom, ale samozrejme uvidíme, či sa to podarí závisí to od priebehu samotných rokovaní. E, hlavné problematické body, sporné body, ako sa dalo očakávať v článku 5, e, značne sa rozchádzajú prístupy. Napriek tomu, že cieľ je podobný, e, rada silne obhajuje tzv. predbežné posúdenie, filter predbežného posúdenia, pričom stanovisko TRAN vychádza z posúdenia neprimerane vysokých poplatkov alebo tarif. Jediná vec, jediný bod, ktorý je dohodnutý v tejto fáze, sa týka vypustenia ich eh, sadzie pre ukončenie služby. To je taká červená línia pre radu. A ako vieme, už od začiatku sme na Inko mali eh, vymedzenú pozíciu. Jasne sme sa vymedzili, pokiaľ ide o tie sadzby pri ukončovaní vzťahu a oveľa silnejší sme boli ako trána, ja budem tlačiť naďalej, aby sme to presadili. Ďalšia sporná vec sa týka nového článku 6a ohľadom informácií pre spotrebiteľov. Rada zastáva názor, že tam nie je žiadna pridaná hodnota tohto článku, nakoľko táto vec je riešená v rámci smernice o právach spotrebiteľov. IMCO a TRAN e, podporujú dôrazne tento text nedáva zmysel e, tvoriť novú legislatívu, ak sa obávame posilniť a zaviesť nové prvky. Takisto by sme mali byť schopní vysvetliť spotrebiteľom, ktorých sa e, výrazne dotýkajú možnosti dodávania tovaru, čo pre nich skutku robíme. Pokiaľ ide o ďalšie články, sú tu praktické veci, ktoré sa týkajú informácií o subdodávateľoch, počtu zamestnancoch a tak ďalej. Sú tam návrhy verzií kompromisov, ktoré boli rozdané a dúfam, že sa nám podarí im čo skoro nájsť dohodu. Ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem za túto aktualizáciu. Uvidíme, ako to bude postupovať. Chce niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, tak prejdeme na bod ktorý sa týka programu rozvoja európskeho obraného priemyslu, nakoľko e, Roža tu troška meška, takže jej aktuálnu informáciu presunieme. Skôr ako prejdeme teda na bod, tento bod, chcela by som privítať dvoch osobitných a možno tých najvzácnejších hostí, ktorých budem mať možnosť privítať na výbore a sú to konkrétne moje deti, ktoré sú tu v zasadačke, lebo dnes majú voľno v škole, takže sú tu so mnou, s nami. <laughs> Thank you. Um, so, it's very... Ďakujem. Je to také zvláštne. Oni sú najväčšími kritikmi, ktorých mám, takže teraz budem musieť odviesť maximum. Ale teraz to stanovisko, ktoré vypracoval náš výbor, pokiaľ ide o ustanovenie programu rozvoja európskeho obranného priemyslu, ...228 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených bude ich ešte viac, ktoré budú predmetom hlasovania, ak samozrejme započítame aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou návrhu stanoviska. Gestorským výborom je výbor ITRE a takisto je tam AFET a SEDE, ktoré sú pridružené výbory v zmysle pravidla 54. Teraz by som ja rada sa ujala slova ako spravodajkynia, budem hovoriť po holandsky teraz sa teda zaoberáme, preskúmame tie pozmeňujúce návrhy. Tak ako bolo oznámené, e, dokopy bolo predložených 272 pozmeňujúcich návrhov e, v tejto veci. To naozaj počiarkuje skutočnosť, že je to síce stanovisko, ale napriek tomu je to veľmi dôležitá vec. Na budúci týždeň v Štrásburgu prebehne prvé stretnutie tieňových ku koncu týždňa a ja sa ubezpečím, že tieňoví spravodajcovia dostanú e, prvé návrhy kompromisov. E, budeme musieť dosiahnuť kompromisy v niektorých e, podstatných bodoch. Taká predbežná výmena, ktorá prebehla na úrovni výboru, to jasne zdôraznila túto potrebu a takisto počiarkla tie oblasti, na ktoré sa treba sústrediť. Myslím, že všetci súhlasia, že treba zvýšiť efektívnosť a treba zlepšiť fungovanie obraného priemyslu, to všetci chcú. Európske a národné politiky sa musia vzájomne doplňať, musia byť v súlade. A samozrejme, národné štáty e, majú priestor na zadefinovanie vlastných prístupov k obrane, ale chceme mať aj e, spoločnú, európsku, spoločnú európsku obranu. Keď sa pozrieme na jednotlivých aktérov, tak musíme medzi nimi nájsť dohodu, pretože je tam viacero respektíve menej, závisí od uhla pohľadu partnerov, ktorí sú tu navrhovaní. Keď sa ale pozrieme na možnosti zapojenia spoločnosti z tretich krajín, e, sú ľudia, ktorí sú za takéto niečo, potom sú tí, ktorí sú proti. Aj to je dôležitá vec, ktorou sa treba zaoberať. A možno e, sa treba zaoberať aj e, spoluprácou v kontexte NATO a takisto zaoberať sa možnosťou zahraničnej spoločnosti, ktorá by pôsobila na území EÚ. Tento projekt bol už e, riešený, takýto návrh v rámci viacerých pozmeňujúcich návrhov a je tu aj otázka uvoľnenia nejakých prostriedkov v rámci programu SEF a využitia niektorých rozpočtových riadkov, ktoré máme k dispozícii v rámci rozpočtu. Podpora, ktorá sa týka duálneho alebo civilného prístupu, to je ďalšia vec. A posledný bod sa týka transparentnosti a dohľadu, kontroly tu predovšetkým sa zameriame na to, či príjmeme povinné poskytovanie informácií zo strany komisie a myslím, že v takomto kontexte je tam priestor aj pre Európsky parlament, aby sa zapojil. To nepokrýva ani zďaleka všetky pozmeňujúce návrhy. Ja som chcela len pokryť tú hlavnú, to hlavné smerovanie tých pozmeňujúcich návrhov, kam teda idú. Chcem sa do toho teda pustiť, ako som už povedala, a do konca týždňa by som rada rozoslala niektoré kompromisné návrhy. Teraz dostanú priestor tieňový spravodajci za EPP, pán López Išturis, ale Andreas, predpokladám, že ty vystúpiš za neho. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, poprosím ma, aby som tak spravil. A nakoľko ja čelím podobnému problému ako ty, že tu mám deti na výbore, najskôr e, ťa poďakujem za skvelú prácu, ktorú si odviedla, takže deti majú dôvod byť na mamu hrdí, hrdé, Tieňový spravodajca pán López tu dnes bohužiaľ nemôže byť, pretože predseda politickému zhromaždeniu EPP a on hovoril o 227, nie 228 pozmeňujúcich návrhov, ale to nie je to podstatné. On chcel, aby som spomenul tie najdôležitejšie veci z pohľadu EPP a síce, aby sme zachovali navrhnutý rozpočet a aby sme po druhé podporovali v rámci správy aj termín interoperabilita noriem alebo štandardov, aby sme sa ubezpečili, že e, riadenie bude nezávislé a transparentné. Po štvrté, to, že zvýšenie členských štátov a spoločností, alebo zvýšená účasť členských štátov a spoločností, ktoré môžu participovať, to je užitočné a navýšenie na 10%, e, pokiaľ ide o trvalú spoluprácu z pohľadu PESCO, tak to je tiež e, vítané a dúfa, že to získa veľkú väčšinu. Ďakujem pekne. Za SAD Virginy Rozier, nech sa páči. Ďakujem pekne, Annelies. A ja by som e, ti rada zablahoželala a poďakovala sa za odvedenú prácu, aby sa mohli začať rokovanie o tejto téme a na základe pozmeňujúcich návrhov môžeme povedať, že sme čiastočne aj spokojní, pretože v niektorých bodoch e, je tu zhoda, najmä čo sa týka posilnenia atomovej stratégie, čo sa týka oblasti obrany. E, taktiež si chceme e, viac presadzovať spoluprácu cez hraničnej povyhy, ale posledný vnútorného trhu. V niektorých návrhoch sa navrhuje taktiež technológia kybernetickej obrany, v niektorých programoch to tiež podporujeme a Okrem toho, čo sa týka otázky štandardov a interoperability, tu chceme venovať mimoriadnú pozornosť, najmä malým a stredným podnikom a ich možnosti nárokovať s účasť na týchto programoch. Podľa nás bude dôležité vyčleniť isté sumy aj pre malé a stredné podniky. Ďalšia vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, síce rozvoj obranného sektoru priemysla a so sebou nesie aj ľudský kapitál, preto vzdelávanie, taktiež rozvoj z zručností musia byť tiež súčasťou našich priorít. Ďalej, sporný bod, to sa týka rozpočtu. Isté, že ak sa dohodneme na tom, že tento program je dôležitý a významný, tak musí mať aj dostatočné financovanie a to osobitne vyčlenené. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, čo sa často deje a síce, že sa stanoví jedna priorita a potom na ďalší deň sa stanoví nová priorita, vezmú sa peniaze z toho prvého a dajú sa na to druhé. To je podľa mňa porutovanie hodné, podľa mňa si to vyžaduje osobitné prostriedky na tento program a musia sa vyšleniť sumy, ktoré na to budú e, naozaj vymedzené, inak to nemá zmysel a tento rozpočet nemôže uh, znamenať, že sa bude znižovať rozpočtová podpora iných programov, ktoré sú rovnako dôležité ako napríklad Galileo alebo Európsky mechanizmus eh, prepojenia. Aj tie majú svoj význam a svoje opodstatnenie. Myslím si teda, že o tom ešte budeme musieť diskutovať dosť podrobne. Budeme tiež mu musieť hľadať kompromis, čo sa týka um, projektov, eh, teda prípustnosti projektov čo sa týka pokrytia členských štátov, dajme tomu, či by sa to malo tiež zohľadniť pri posudzovaní. E, návrh 199 sa to stanovuje na 4 firmy a 3 členské štáty. Ešte to môžeme prejednať podrobnejšie na schôdzi spravodajcov ďalšie body, ktoré sa budú musieť prejednať podľa nás aké podmienky z vývozu sa stanovia pre tie e, materiály, ktoré sú financované, taktiež aké úlohy by inštitúcie mohli zohrávať v stanovovaní Eh, toho, o ktoré materiály pôjde v týchto vývozoch, a eh, ďalej aké výrobné podmienky sa stanovia, teda za predpokladu, eh, že si uzrejmime, že ide o programy, ktoré majú posilniť pozíciu tohto obranného sektora, teda musia to byť firmy, ktorú, ktoré majú sídlo na území Európskej únie a ďalej otázka vývozu, to si tiež musíme uzrejmiť otázky duševného vlastníctva, aké dopady to bude mať e, na mm, ďalší vývoj v týchto programoch, teda ako to posúdia európske inštitúcie z hľadiska otázok duševného vlastníctva. Toľko teda e, otázky, ktoré sú ešte otvorené. Verím, že sa nám podarí naďalej pracovať e, tak konštruktívne ako doteraz s spravodajkyňou aj s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Uh, Aldi, we have, uh, Mr. A za Alde pán Selimovič. Thank you, Madam Chair, and thank you for the report, well drafted report. I think... Ďakujem pekne. Myslím, že táto správa je dobrým základom pre ďalšie diskusie. Prešiel by som priamo k veci. My sa domnievame, že niektoré z aspektov by sa nemali e, nechať pozabudnuté jednak článok 7. V tomto článku Európska komisia musí zaistiť, že tieto projekty a príjemcovia prostriedkov budú podliehať efektívnej kontrole na úrovni členských štátov aj alebo subjektami členských štátov, ktorí vlastne viac ako polovicu imania. To by v podstate však vylúčilo mnoho projektov z Európy. V podstate by to vylúčilo celkom iste e, každého, kto je zo Švédska teda z mojej krajiny, ale viem, že by sa to týkalo mnohých krajín takéto posunutie, ktoré by znamenalo vylúčenie mm, týchto projektov. Podľa mňa by sme mali žiadať, aby tieto projekty boli e, vytvorené v Únii a ďalej štruktúry výkonného riadenia by tiež mali mať e, sídlo v Únii a vďaka tomu by sme zaistili, že iba európske projekty budú môcť čerpať prostriedky takouto formou a tiež by sme nevylúčili príliš mnoho projektov zo sektora obrany takýmto spôsobom. Ďalej druhá vec. Súhlasím s niektorými kolegami, že tento fond by sa mal zamerať na projekty, e, ktoré zahrňujú viac ako dva subjekty. Isté, že môžeme diskutovať o tom, aký bude presný počet podľa mňa číslo 2 to by bolo príliš nízke. Ak by však e, bolo tých aktérov príliš veľa, tiež by to bolo zložité, pretože by sa to príliš skomplikovalo. Myslím si, že tri projekty e, so sídlom v troch členských štátoch, to by bolo podľa mňa rozumné riešenie. A posledná poznámka sa týka malých stredných podnikov. K tomu spravodajky a niektorí moji kolegovia tiež predložili pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že sa musíme postarať o to, aby miera účasti malých podnikov eh, v sektore obrany a, a z hľadiska čerpania prostriedkov z tohto fondu bola dosť vysoká. Preto chceme vyzvať komisiu, aby vzala do úvahy zapojenie malých podnikov aj pri budúcich projektoch, ktoré sa budú predkladať. Teda vedel by som si predstaviť, že by sme mohli vyzvať komisiu, aby nás informovala aj pri spätnom hodnotení teda keď sa bude hodnotiť existencia tohto fondu, predtým, než sa spustí nový fond a taktiež, aby sa vyhodnotila miera um, účasti malých stredných podnikov. Ak by to bolo nižšie, než sa očakávala, mali by sme to zmeniť v parametroch. Neviem, aké budú výsledky pri takomto nastavení, ale môže sa stať, že tá uh, účasť malých stredných podnikov bude príliš nízka a to mi nás neuspokojilo. Teda po tom spätnom prehodnotení by sme prijali zmeny, ak by sa to ukázalo nevyhnutné. Teším sa na ďalšie rokovania na úrovni tieňových spravodajcov. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za zelených pán Šoltes. Ďakujem. Nemáme mikrofón. Už to funguje. Prešiel by som i hneď k našim pozmeňujúcim návrhom zelených. Zameral by som sa na niekoľko oblastí. Poprvé, myslím si, že smernica o verejnom obstarávaní, ktorá bola prijatá pred 9 rokmi, mala zlepšiť fungovanie trhu v oblasti obrany, ale nedosiahla ciele, ktoré sa stanovili ešte stále. Je totiž priestor dosahovať verejné úspory v týchto projektoch Myslím si, že efektívne plnenie smernice o obstarávaní v členských štátoch je naliehavo potrebné, keďže by to ešte stále ďalej významne prispievalo k plneniu, vytváraniu integrovaného, otvoreného a taktiež integrovaného trhu s obranou. Taktiež by sa mohla zvýšiť efektívnosť tým, že sa zlepší spolupráca medzi členskými štátmi, ale v tejto oblasti je dôležité zohľadniť otázky transparentnosti pozmeňujúci návrh 80. Tu uvádzam, že technológia, ktorá má podporu z týchto programov, by sa mala vyvážať len k našim spojencom z NATO a k spriateľeným národom, ktoré dodržiavajú e, všetky ustanovenia e, dohody o obchode so zbraniami. Ďalej, pozmeňovací návrh 99, myslím, že okrem toho, že projekty e, nemôžu byť e, usilené v jednom členskom štáte, nemalo by to podliehať e, žiadnym zbytočným kontrolom z tretich krajín, ani by to nemalo nejak inak byť napojené na subjekty z tretich krajín. Pre našu otázku je najspornejšia otázka rozpočtu. Sme proti tomu, aby sa z rozpočtu Európskej únie vynakladali ďalšie prostriedky na zbranie. Už tak či tak sa na to vyčlenuje každoročne zhruba 200 miliárd Nemyslíme si, že by sa takto mala venovať pozornosť. Skôr si myslíme, že by sa mali efektívnejšie využívať peniaze, ktoré sa v súčasnosti na tieto účely by nakladajú. Preto som predložil pozmiace návrhy, niekoľko, ktoré upravujú navrhované programy v oblasti mechanizmu spolupráce medzi členskými štátmi a tiež v kontexte projektov, ktoré vedie komisia. V oblasti priemyselnej politiky je komisia veľmi aktívna a skúsená mala by sa snažiť o odstránenie alebo riešenie štrukturálnych problémov v tomto sektore, tak aby boli dostatočné prostriedky k dispozícii na sektor obrany aj na úrovni členských štátov, aj pre výskum a vývoj a tiež obstarávanie ak by sa to presadilo, celkové úspory by mohli um, byť v objeme 25 až 30 miliard eur každoročne. Tento rozpočet by, rozpočet by nemal len pokrývať administratívne výdavky, ktoré súvisia s podporou, ktorú ponúka komisia z hľadiska tohto mechanizmu spolupráce. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte niekto sa chce prosím vyjadriť? Ak nie, Chcela by som sa poďakovať všetkým tenevým spravodajcom za to, že predložili svoje pozmeňovacie návrhy. Ako som už uvedla na budúci týždeň v Štrasburgu, očakávame schôdzu tenevých spravodajcov a hlasovanie o našom stanovisku sa očakáva na ďalšej z výboru v januári. Týmto môžeme tento bod uzavrieť a nevidím tu kolegyňu Rožu Tún. Znamená to teda, že Už je na ceste. Dobre, tak počkáme minútku. Okay, and we have uh, the report. Máme tu už eh, spravodajkyňu k téme geoblockingu. Možno teda informovať o, o výsledku trialógu, ktorý prebehol. Nech sa ti páči, Roža, máš slovo. <laughs> Good afternoon, more or less straight from the... Dobré popoludne, prišla som rovno z letiska. Budeme hlasovať o geoblokovaní po ťažkých rokovaniach sme dosiahli predbežnú dohodu s radou a s komisiou. Po štvrtom trialógu k, tomu, toj, k tejto právnej norme musíme pamätať, že čo sa týka diskriminácie klientov na základe národnosti alebo miesta, kde bývajú, alebo miesta, kde e, sa nachádzajú na internom trhu, e, sa dohodlo na Korepery minulý týždeň a ja vám odporúčam veľmi silne, aby výbor IMKO urobil to isté. A predtým, než prejdem hlavnými bodmi, chcela by som poďakovať tieňovým spravodajcom, asistentom a asistentkám, poradcom, poradkyniam výboru e, IMKO, sekretariátu a všetkým službám a servisom, ktorí rok a pol naozaj pracovali, aby sa dosiahla dohoda. Všetkým ďakujem za príspevok tomuto veľmi ambicioznému prístupu, ktorý parlament odprezentoval počas rokovania. Uvedomujem si, že sme nedosiahli všetko, čo sme chceli, ale taká je už povaha kompromisov. Ďakujem vám za tento kompromis. Jednotný trh ešte nie je završený. Pred nami je toho ešte veľa. Toto nariadenie je významným krokom vpred. Vďaka nemu si myslím, že môžeme byť spokojní s výsledkom, o ktorom dnes budeme hlasovať. Hlavné body dohody. Zoznam. Toto nariadenie doplňa článok 20 smernice o službách, najmä zákaz diskriminácie, špecifikuje konkrétne situácie, kde geoblokovanie a diskriminácia nie sú povolené. Tieto situácie zahrňajú každý predaj tovarov, poskytovanie služieb, aj určitých digitálnych služieb, ktoré nie sú chránené eh, intelektuálnym vlastníctvom, copyrightom. V tejto situácii nebude možné presmerovať spotrebiteľov bez ich súhlasu. Nebude ani možné odmietnúť predaj z dôvodov, ktoré sa týkajú národnosti alebo miesta bydliska alebo miesta, kde je v, na vnútornom trhu umiestnená firma táto diskriminácia nemôže vychádzať ani z krajiny, kde bola vydaná kreditná karta. Nemôže to byť možné odmietnúť. Digitálne služby, ktoré, nie sú, chráň, ktoré sú chránené copyrightom, aj audiovizuálne služby a prepravné služby sa prepracujú dva roky od toho, čo toto nariadenie vstúpi do, do platnosti. Na žiadosť parlamentu komisia prijala vyhlásenie, ktoré bude publikované vo vestníku Európskej únie. Toto vyhlásenie potvrdzuje záväzok komisie starostlivo rozanalizovať, či spotrebitelia nie sú geoblokovaní v iných sektoroch, napríklad v záležitostiach mimo smernice o službách a chcem poďakovať Robertovi Vielovi a Verštergovi, ktorí tu sú prítomní za Európsku komisiu KNECT za vynikajúcu spoluprácu. Nebude už možné zavádzať obchodné dohody, ktoré zavezujú obchodníka geoblokovať alebo diskriminovať spotrebiteľov, klientov z dôvodov, ktoré sa týkajú národnosti alebo miesta bydliska. Existujúce dohody zatiaľ môžu zostať v platnosti, ale iba po dobu dvoch rokov. Nariadenie sa bude aplikovať od konca budúceho roka, od roka 2018, teda 9 mesiacov od toho, čo vstúpi do platnosti, čo je takisto veľmi rýchly postup. Poprosím vás, pamätajte na to a skutočne to podčiarkujem, že toto nariadenie nie je len pre spotrebiteľov. Je to aj vynikajúca informácia pre obchodníkov, Spotrebitelia aj obchodníci žijú v jednom svete. Podarilo sa nám ozrejmiť e, text a naozaj pekne, jasne vyčleniť zodpovednosti obchodníka, to, čo sa na nich vzťahuje, to, čo sa vzťahuje na, na riadenia o sektore konkrétnom, v konkrétnych členských štátoch EÚ. A tí, čo budú chcieť predávať cezhranične, budú môcť dobre spávať, pretože budú vedieť, že neprekračujú žiadne pravidla, zákony, nariadenia. Vďaka tomuto nariadeniu obchodníci budú môcť predávať e, cez hranice a môžu naozaj dobre spať. Ešte raz vám chcem poďakovať za ťažkú prácu, náročnú prácu, ktorú ste odviedli na tejto tematike. Úprimné e, poďakovanie estonskému predsedníctvu. Naozaj malé je krásne. Ataše Hetel Varig je tu dnes s nami. Veľmi pekne vám ďakujeme. Poprosím, odovzdajte naše poďakovanie Klajdovi Kulovi, veľvyslancovi. Aj s ním bola výborná spolupráca a ďakujem za to, čo ste urobili počas vášho predsedníctva. Som veľmi rada, že budúci rok budeme schopní odprezentovať tieto dobré správy spotrebiteľom v e a oni budú schopní nakupovať online bez toho, aby boli geoblokovaní. Bude to, budú to ešte krajšie Vianoce ako tento rok. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Uh, Veľmi pekne ďakujeme, Roža, za aktualizáciu. Blahoželáme ešte raz všetkým, ktorí pracovali na tejto tematike. A myslím si, že môžeme okamžite pristúpiť k hlasovaniu. Prvé hlasovanie je o európskej stratégii, o systémoch dopravy, inteligentných systémoch pracujúcich v oblasti dopravy. Máme tu spravodajcu Mateusa. A ak každý súhlasí, zdá sa, že sú všetci pripravení, tak môžeme začať kompromisom 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Potom prechádzame na Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 19. Pozmeňujúci návrh, to je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. To by sme mohli zopakovať 19. alebo overiť elektronicky, prosím hlasujte elektronicky k 19. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 26. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Prechádzame na 39. Kto je za? kto je proti, kto sa vzdrieva hlasovania, prijatá je. A hlasujeme o celkovom znení. Ako bolo pozmenené, hlasujme prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 32 za, 1 proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi, fan Miltenbergovi. Then, uh... Pokračujeme ďalším hlasovaním, ktoré sa týka proporcionality, testov proporcionality pred prijatím nového nariadenia o profesiách, kde ako spravodajcu máme Andreasa Švába. 54 a 55 sú identické. Kto je za tieto dva pozmienice návrhy, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 53 je bezpredmetný. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Ďalej prechádzame na kompromis 2, kto je za, kto je proti. Overíme si to elektronicky, poprosím kompromis 2. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz prechádzame na kompromis 3, blokové hlasovanie s 15, kto je za, proti, zdržiava hlasovania prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Ďalej prechádzame na pozmenujúci návrh 33, na strane 9 sa nachádza Neviem, či to také isté pre všetkých. Kto je za 33? Blokové hlasovanie. Kto je za proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromis 5. Hlasujeme blokovo s 20 za proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Prechádzame na kompromis 6. Blokové hlasovanie z 20, 2, 23 a 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Ďalej sa prechádza na kompromis 8. Je to na strane 22. Nie? Nie, o tomto sa nemusí hlasovať, pretože bol prijatý kompromis 2. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 9, blokovo s 33, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A teraz prechádzame na 49 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 34 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. To bolo blokové hlasovanie. Prechádzame na kompromis 11 s kompromisom 35 ako blok, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý prijatý. 333, kto je za pozmeňujúci návrh, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Ďalej, pozmeňujúci návrh 58, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Kompromis 12, o tom sa nehlasuje, takže o 61 hlasujeme. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Prechádzame na 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 62. Teraz o 30. Nehlasujeme. Kompromis. Strana 35. Pozmejúci návrh 113. Ústne predložený pozmejúci návrh. Každý ste ho našli? Nie, ešte nie. Strana 35, 113. Ústne predložený pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Ďalej prechádzame na pozmeňujúci návrh 21. Strana 42. Našli ste to? 21. Áno? Takže sa návrh 21, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz prechádzame na NV11. Pozmeňujúci návrh. Kto je zaň? Kto je proti nemu? To si overíme elektronicky. NV11. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz hlasujeme o návrhu správy v pozmenenom znení. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté 33 za, ja proti. Blahoželáme spravodajcovi. A teraz budeme hlasovať o interinštitucionálnych rokovaniach. Opäť prosím elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie a aj toto je prijaté. 32 hlasov je za. Traja sú proti. Blahoželám spravodajcovi pánu Švábovi ďalšie hlasovanie. Chcete niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, veľmi krátko. Chcem povedať len to, že ďakujem všetkým, ktorí pomohol, najmä sekretariátu, odviedli vynikajúcu prácu k tejto tematike, ale aj všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí pomohli na, nám veľmi, pretože sme mali veľmi rozdielne názory, ale nakoniec sme sa všetci zhodli. Ďakujem. Ďakujem aj ja, hovorí pani predsedajúca, ešte raz blahoželám. E, prechádzame teraz na ďalšie hlasovanie o postupe notifikácie pre schémy autorizácie a požiadaviek týkajúcich sa služieb. Máme tu spravodajcu pána Gutieresa. Hlasujeme o 27. Kto je za? Proti? To sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Hlas, blok s sedmičkou, osmičkou, deviatkou a jedenáctkou. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Ďalej. Jedenáctka. Hlasujte, prosím. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? To si overíme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 11, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. O jeden hlas to neprešlo. 124. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Niekto si to chce overoť? Tak dobre, 124 overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Mne sa to zdalo, jasné, ale... Dobre, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 12 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Overíme. Pozmejúci návrh 12. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prechádzame až na pozmejúci návrh 168. Je to blokové hlasovanie so 77. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 169, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz prechádzame na 179. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Vynechali sme jednu vec. Prepačte, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Prepačte. Najprv musíme hlasovať o článku 4. To nám chýba. O článku 4. Máte ho pred sebou? Článok 4. Pôvodný článok návrhu komisie. Našli ste ho? Je nad 79 niekde hore. Už ste to našli? Takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. To znamená, že teraz hlasujeme o 179. -ke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme to elektronicky. 179 overujeme elektronicky. Close vote. Končím hlasovanie. Prijaté. 180. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že to je tá istá väčšina ako v predchádzajúcom. A vlastne je bezpredmetný, lebo sme prijali 179, takže už nemusíme hlasovať o 180. Takže prechádzame ku kompromisu 2. Je to blokové hlasovanie s kompromisom 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Prechádzame na kompromis 3. To je blokové hlasovanie s kompromisom 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz e, kompromis 4. To je blokové hlasovanie s kompromisom 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Prechádzame na kompromis 5. Blokové hlasovanie s kompromisom 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 235. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2, 3, 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdriava hlasovania? Prijaté. 2, 3, 8 blokové hlasovanie za 120. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 2, 3, 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 240 blokovo s 121. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Overíme 240 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 241, 242 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Chcete to overiť? Tak overujeme 241 a 2 spolu. Hlasujte o nich, prosím. Končím hlasovanie. Sú prijaté. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 20 a 21 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté sú. Teraz 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 31 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Prechádzame na pozmeňujúci návrh. Nie, na kompromis. Kompromis 7. 14. We yeah. go to 14, ah, which is 14. page, yeah. page 16. Yeah. We go to compromise. Kompromis 14, eh, áno. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Teraz pozmeňujúci návrh 120. Koniec hlasovania. To znamená záverečné hlasovanie o návrhu správy elektronicky. I close vote. Koniec hlasovania. Prijaté 30 za, 7 proti. Gratulujeme spravodajcovi. And uh, we, need, we now need to vote on the mandate. Teraz budeme hlasovať o mandáte pre medziinstitucionálne rokovania. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie takisto prijaté rovnakou väčšinou. Takže gratulujeme spravodajcovi. Chcete vystúpiť? Nech sa páči. También muy brevemente para dar las gracias a... Ďakujem pekne, áno, stručne. E, rád by som sa poďakoval týmu v prvom rade. Takisto by som sa rád poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom. Východiskové pozície boli rozdielne, ale nakoniec sme našli spoločnú cestu a myslím, že tým pádom máme silnú pozíciu, ako vstúpiť do rokovania o trialógu. No teda do trialógu a určite to zlepšuje postup komisie, pokiaľ ide o oznamovanie. Ďakujem vám všetkým. Ešte raz gratulujeme, to znamená, že môžeme hlasovať o geografickom blokovaní, geoblocking, tak ako to už Rožatun ohlásila. Urobíme tak okamžite, elektronicky. Ešte dvaja. Dobre, končím hlasovanie. Prijaté 32 za, 4 proti. Gratulujeme, Maroža. Rada by som sa veľmi pekne poďakovala, že to tak dobre dopadlo a že sme realistami, pokiaľ ide o naše kompromisy. Ďakujem pekne, ďakujem Roža. A to znamená, že teraz posledné hlasovanie a síce odporúčania reformy, pokiaľ ide o profesionálne služby. Nikola Danty, spravodajca, kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kom za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 41 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 42, hlasovanie počastiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme, druhá časť pozmeňujúceho návrhu 42.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 prijaté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 85, 86, Čo je 85? Áno, 85. Kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa. 86 overíme. Koniec hlasovania. Zamietnuté, to znamená, prechádzame na kompromis 23, za, proti, zdržali sa prijaté. 90, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21, kompromis za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 25, kompromis za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 31, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 117 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dvojka za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý. 14 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa prijatý. 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A potom Áno, overíme. 16. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A potom na konci hlasovanie záverečné elektronicky. One more? No, we close the vote. E, uzavrieme hlasovanie, takže veľkou väčšinou 32 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi. Nikola, chceš vystúpiť? E, ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým zamestnancom. Myslím, že to bola dôležitá vec, dôležitá práca a v tejto fáze útvary komisie dostanú takéto záverečné hlasovanie. E, záverečné hlasovanie, kde podporila väčšina tento návrh. Ďakujem pekne. So, thank you very much. Ďakujem e, vám všetkým veľmi pekne za účasť. E, pani predsednička Láskavo ďakuje aj tlmočníkom a vidíme sa späť v takomto zložení budúci rok. Môžete ešte chvíľočku a chcela by som poprosiť koordinátorov skupiny, keby boli tak láskaví a súhlasili so začatím schôdze koordinátorov, alebo chcú čakať, lebo vidím SPP, SAD, eh, pardon, EPP, SAD, ALDE, GUE, EKR, len Julia Reda, možno chýba. Je tu nejaký, niekto z, z, z zelených, môžete sa s ňou skontaktovať. Eh, uvidíme, čo povie Julia Reda, či bude ochotná hneď teraz eh, zasadať koordinátor, formácie koordinátorov.